Herr Präsident! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie bitten. Milé kolegyne, milí kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili. Kolega Vörd sa prihlásil o slovo, nech sa páči. Vážený, va... Vážený pán predseda, vážení kolegovia, žiaľ, musím vás informovať,